Bien, mes chers collègues. Drahí kolegovia, vrátime sa k našej práci tam, kde sme ju včera večer prerušili. A dám slovo pani Riade Riada, aby nás poinformovala o mobilizácii Fondu prispôsobenia sa globalizácii nech sa páči, dávam vám slovo. Ah. Gurmagad Um, Well, this isn't a complicated uh, report, really. It's in relation to... Dobrý deň, toto nie je komplikovaný uh, uh prípad. Grécké autority uh, tento návrh predložili 26. novembra 2015 Hodnotenie sfinalizovala komisia 14. apríla 2016. Musím povedať, že všetci vieme, že eh, kríza a recesia, ktorou prechádza eh, grecké hospodárstvo, z ktoré ešte teda nevyšlo, v dôsledku tohto sa znížila súkromná spotreba aj v dôsledku vysokej nezamestnanosti. dokonca to viedlo k svojím nedostatkom a podobne. Takže nebolo prekvapením, že supermarketu Larisa sa darilo e, tak podobne ako greckému hospodárstvu. E, toto, e, tento supermarket bol založený na princípe kooperatíva, musel teda ukončiť svoju činnosť v júni 2014 žiadne z eh, návrhov eh, úspor pre Grécko neboli schopné toto eh, ošetriť. Takže sa navrhla mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Tento balíček sa týka koordinovaných opatrení personálnej asistencie, bol vyrokovaný aj so sociálnymi partnermi a ide o zlepšenie zamestnateľnosti všetkých e, e, zamestnancov pomocou príslušného e, školenia a pomoci v kariérach. Takže inými slovami ide prepojiť zručnosti zamestnancov s ich očakávaniami Približne toľko by som toho chcela povedať. E, je to dosť nekomplikované a e, priame. A teraz už som v dispozícii pre prípadné otázky. Ďakujem. A teraz dáme slovo pánovi Rubikovi. E. Srdečne ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj kolegyni Riada, keďže pre nás všetkých je to veľmi dôležitý predpoklad e, pracovať v týchto témach a práve ďalšie vzdelávanie v budúcnosti bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu. A vieme, že komisia si stanovila cieľ, e, že 20 HDP má ísť z výroby e, tovaru a práve to je predpokladom na to, aby dobre fungoval sektor služieb, aby sme vytvorili zamestnanosť v Európe. E, preto všetko si myslím, že je pre budúcnosť rozhodujúce, aby rovnako ako pri environmentálnych cieľoch, aj pri e, cieľoch e, v oblasti produkcie sme boli veľmi ambiciozni. Môj osobný cieľ by bol, aby sme si stanovili cieľ aj pre rok 2030 keď máme 20 do roku 2020, tak e, do roku 2030 by sme si mali e, e, dať cieľ 30 HDP z priemyslu v Hornom Rakúsku, odkiaľ pochádzam, už máme momentálne úroveň 32%, takže už teraz to splneme splňame nadmieru, ale sú iné oblasti v Európe, kde to tak nefunguje, od súrovín až po konečné produkty a uzatvorenie sa medzinárodných trhov iba zmena v tejto sfére by mohla opäť zlepšiť e, zamestnanosť. A s tým e, súvisí aj duálne vzdelávanie, e, školenia učňov. A ja som veľmi rád, že si náš parlament v tejto oblasti stanovil rôzne iniciatívy. Ďakujem, pán Kuan. Yeah, uh, thank you, Chair. I, I agree with Pán Voga. Ďakujem pekne, pán predseda. E, súhlasím, že tieto nástroje na nie sú veľmi dôležité. Táto podpora je e, potrebná. Bolo by treba využívať ju veľa viac. Žiaľ, niektoré členské štáty, vrátanie môjho, si nežela využívanie globalizačného fondu a pritom sa nájdeme niekedy v situáciách, e, kedy do, došlo k prepušťaniu veľkého počtu zamestnancov. Napríklad v oblasti oceliarstva tisíce e, zamestnancov by e, vyžadovalo pomoc, ktorá e, nebude môcť prísť zo strany globalizačného fondu, pretože britská vláda nie je tomu naklonená. No a pokiaľ máme členské e, e, štáty ako Grécko, ktoré majú finančné a ekonomické problémy, u nich treba naozaj zabezpečiť, aby sa v ich prípade e, využíval globalizačný fond. Treba sa zaoberať aj príslušnými pravidlami na jeho uplatňovanie. Niekedy tá pomoc z fondu prichádza tak neskoro, že v tých najťažších eh, časoch boli eh, prepustení zamestnanci ponechaní sami na seba. a Medzi časom už si ich poradili sami a našli si iné pracovné miesta. Eh, slovo má pán Kirsos. Και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την κοινωνική της ευαισθησία με την εισήγησή της. Som veľmi rád, že poukazujeme takúto sociálnu citlivosť. Vypočuli sme si túto zaujímavú správu, ale ja by som vám rád poskytol e, doratočné informácie. Sektor supermarketov v Grécku prechádza veľmi e, e, hlbokou krízou a obzvlášť väčšie siete než Larisa, ktoré sa snažia prežiť, sa musia zlučovať, aby prežili. Veľmi silno sú často zadlžené často nemajú peniaze, aby vyplácali malé a stredné podniky či farmárov, takže je to veľmi citlivá otázka. Naša intervencia je preto dobrou myšlienkou, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí boli prepustení, pretože to, čo sa stalo eh, supermarketu Larisa, eh, je emblematické. Eh, títo ľudia naozaj si želajú iné uplatnenie v roku E, teda v tomto období sme začali e, v roku 2015 e, zaostávať, v roku 2016 sa pracuje na revízii, na zhrnutí, ale ja by som chcel naznačiť, aké problémy sú tu v súvislosti s fungovaním globalizačného fondu. Nesúvisia s nami, ale poškodzujú náš imič. V prvom rade tu máme grécku byrokraciu, ktorá vždy veci stiažuje a potom úspechy greckej vlády eh, obzvlášť od roku 2015. Eh, tu máme problém likvidity a práve ak eh, nie je zhoda medzi veriteľmi a greckou vládou v oblasti prebiehajúcej revízie, E, keď e, sa prechádzam ulicami Aten, vidím e, ľudí, ktorí mali dostať peniaze ako novinári či zamestnanci v oblasti médií, ale doteraz nedostali tie prostriedky, ktoré im boli prislúbené, pretože stratili svoje pracovné miesta. Ehm, je treba zabezpečiť e, potrebnú dohodu s greckou vládou, aby nebola ohrozená naša dôveryhodnosť. Ďakujem. Ďakujem. A na záver by som chcel sa s vami podeliť o isté otázniky, na ktoré som nenašiel odpoveď, pretože globalizácia e, podľa mňa v tom prvom období to boli E, priemyselné podniky, ktoré zanikali, pretože e, sa produkovalo tam, produkcia sa presťahovala tam, kde bola lacnejšia pracovná sila. A včera sme dostali tému, ktorá sa týka dopravy. A v doprave to je možno, že práve e, tá oblasť, kde E, e, globalizácie, kde sú veľké rozdiely v rámci Európskej únie, kde sú veľmi rozličné zákony, pokiaľ ide o e, regularizáciu, o, o sociálne podmienky. Napríklad zoberme si cestnú dopravu SNCF vo Francúzsku, ktorá vytvorila veľmi dôležitú firmu v Bulharsku, aby rozvíjala dopravu a kamióny e, sa nachádzajú v Nemecku aj vo Francúzsku. Takže my teraz tu vidíme, že sme menej v tom prispôsobovaní sa globalizácii. A pokiaľ ide o supermarkety, tak v niektorých krajinách mali dominantnú pozíciu a vyvíjali taký tlak na výrobcov, že niektorí z nich boli nútení E, delokalizovať sa, aby si zachovali konkurencie schopnosť a aby vlastne mohli reagovať na tieto požiadavky. Vy určite si e, spomínate na tie e, vojny medzi supermarketmi, ktoré dominujú a dnes vidíme, že už aj samotné supermarkety sú v ťažkostiach a treba im poskytnúť pomoc. Takže Vidíme, že keď e, zamestnanci z malých e, obchodných zariadení e, stratia prácu v dôsledku bankrotu, tak tam sa nepomáha. A ja by som sa chcel s vami teda podeliť o tieto otázky ohľadne fondu prispôsobovania sa globalizácii. Nech sa páči. That's, that's perhaps... To je veľmi zaujímavá otázka, ktorú by sme si mali klásť. Mali by sa zabrať aj definíciou toho, čo globalizačný fond je, čo je e, flexibilita v rámci neho. Pretože aj e, e, v samotnom Írsku napríklad máme vlastne ochranu nesmú sa loviť určité ryby, druhý, druhý rýb. A nie je to kvôli rybárom, ale je to kvôli ochrane druhov rýb, takže eh, je to naozaj širšia diskusia, aby som bola úprimná. Eh, v určitom štádiu by sme ju mali eh, asi viesť. No a súhlasím s tým, čo povedal pán Bogen, pokiaľ ide o aplikáciu všetko to závisí naozaj od rozhodnutí členských štátov aj v oblasti spolufinancovania a e, niektoré e, štáty môžu byť naozaj dosť pomalé v tomto. Ako ste povedali, niektorí už e, zamestnanci už si, si museli požiadať o pomoc inde. Možno by bolo dobre, keby sme tu stanovili nejaký prísnejší časový rámec, aby naozaj tá pomoc prichádzala včas. No a pokiaľ ide o skupinu cieľených potrieb, to e, treba e, definovať. Máme tu e, záruku pre zamestnanosť mládeže. Tu by sa mohli určité medzery vykryť. Som rada, že sa to spomína v správe, ale predsa len je ešte veľmi veľa aspektov EGF, ktoré by si vyžadovali Eh, osvetliť a viesť v tejto súvislosti hĺbšiu eh, diskusiu. Túto výmenu názorov o Fonde prispôsobenia sa globalizácii uzatvoríme eh, vlastne tým vystúpením v prospech siete supermarketov Larisa. Pozmenujúce návrhy pani Niriada môžete predkladať do 10. mája. My sa vo výbore pre rozpočet k tomu vyjadrime 23. mája a na pléne sa to bude schváľovať 27. mája. E, chcete, nám teraz, chcete nás teraz oboznámiť e, so správou o potenciáli vytvárania pracovných miest v malých a stredných podnikoch? Grandma, my God, twice speaking in the last 10 minutes, that's amazing. Um, <laughs> Ďakujem. Ide o eh, v podstate stanovisko eh, k eh, teda správe výboru pre zamestnanosti o to, ako sa dalo prispieť k podpore dlhodobej kvalite, dlhodobej zamestnanosti, ako pomoc malým a stredným firmám ako vytvoriť vhodné pracovné miesta. Vieme, že je to často problémom prístupu k financovaniu, napríklad startupov. Ja sama pochádzam eh, z podnikateľského prostredia, viem, že napríklad v Írsku, keď začínate eh, s malou eh, firmou a tá zlyhá, nedostanete žiadnu podporu od štátu, ak chcete založiť potom následne e, novú firmu. Takže otázka financovania pre malých a stredných, e, pre malé stredné podniky je tu veľmi dôležitá. Tie zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti súdržnosti, e, naozaj sú kľúčové pre každú ekonomiku a tvorbu pracovných miest je to oblasť, kde môžeme integrovať eh, mládež a zamestnanosť. Eh, treba podporovať teda kvalifikované školenia, podporovať takýmto spôsobom európske malé a stredné eh, firmy. Hľadáme podporu mladých ľudí, investovanie do vzdelávania a zručností, aby mladí ľudia Eh, aby sa podporovali ich podnikateľské eh, zručnosti a to už od časného eh, veku. To je podľa mňa dôležité. Treba sa zaberať nerovnostiami v prístupe k financovaniu z bank členských štátov pre malé a stredné podniky Treba pracovať aj na európskej úrovni, aby e, sme zabezpečovali rovnaké hracie pole pre všetky malé a stredné podniky. Treba sústrediť obzvlášť na chudobné regióny a krajiny po finančných a ekonomických e, obťažných situáciách. E, ide o prístup k financovaniu z európskych nástrojov financovania treba diskutovať aj o, o tom, čo sa doteraz e, prijalo, o financovaní kooperatív. Malé a stredné podniky e, tu zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri tvorbe kvalitných e, pracovných miest. Treba tiež aby členské štáty garantovali nejaké vyváženie strán malých a stredných podnikov v tejto oblasti Eh, v Írsku eh, veľmi vzrastá počet eh, kooperatív, družstiev, nie sú tam žiadne štátne záruky. Oni však potrebujú prístup k financovaniu. ISF je jedna osobitná sekcia práve o prístupu družstiev k financovaniu. Je to veľmi zmysluplné významné práve pre periférne regióny prípade, že sa tam vytvárajú družstva. Ja už vidím výsledky tohto práve teraz v Írsku, takže myslím, že je to niečo veľmi užitočné, čo treba podporiť. Ak e, by e, niekto z kolegov mal ďalšie otázky, som samozrejme k dispozícii. Ďakujem. Ďakujem pani spravodajkyňa a teraz dávam slovo opäť pánovi Rubikovi. E. Srdečne ďakujem. Myslím, že práve tvorba pracovných eh, miest bude eh, zohrávať v budúcnosti čoraz väčšiu úlohu, lebo máme veľké rozdiely medzi členskými štátmi Významná je tu aj otázka vzdelávania, to som už povedal v prípade eh, supermarketu Larisa v Grécku. Ak sa nám nepodarí eh, znova eh, posilniť produkciu v Európskej únii, teda tento cieľ 20 do roku 2020, 30 do roku 2030 bez stimulov pre produkciu, sa nám to nepodarí na to potrebujeme aj podnikateľov, ktorí sú pripravení prevziať riziko a zodpovednosť, ktorí sú pripravení e, poskytnúť príslušné e, školenia, vzdelanie ľuďom vo svojich podnikoch. A treba sa spýtať, e, ako to môžeme podporiť Čisto najmä možno povedať, že malé a stredné podniky by mali dostať záruku od štátu, aby je 1% eh, eh, eh, zisku bol povinný ročne, ak nie, tak dostanú subvencie od štátu, pokiaľ 1% zisk dostanú, bola by tu už tá sociálna záruka, ale kto potom rozhodne, ehm, čo môžu podniky, koľko toho môžu vynaložiť, to by v praxi nefungovalo. Takže musíme to obrátiť a povedať e, v poriadku, ako e, urobíme e, túto ochotu byť zodpovedný, zaujímavou. Bude to, to družstvo, štátny podnik alebo súkromný podnik, čo je najvhodnejšia forma, aká je tá príslušná zodpovednosť a treba aj nasadenie kapitálu nejako odmeniť. Je to prepojené s tvorbou nových pracovných miest a preto navrhujeme progresívnu e, daň v prípade e, DPH. Treba e, potom len pouvažovať, v akej oblasti by mala spočívať, v akej sfére. V Rakúsku sme ju mali v prípade luxusných tovarov neboli zdanené na úrovni 20, ale 30 alebo auta s vysokou spotrebou E, by sa mohli tiež takto progresívne e, zdaňovať a aby e, sa šetrili zdroje. Pre rozpočet je, myslím, dôležité uvažovať o tom, ako zlepšiť vzdelávanie. Máme tu tento program pre učňov. Výmenné programy sú, myslím, tiež dôležité na medzinárodnej úrovni Erasmus pre mladých eh, podnikateľov sme vyvinuli momentálne pre 10 tisíc mladých ľudí v Európe. Možno by sme to mohli masívne zvýšiť pre medzinárodné výmenné programy. A ak teda nájdeme ľudí, ktorí sú eh, ochotní prevziať odpovednosť, eh, iba vtedy sa nám podarí prekonať krízu v oblasti zamestnanosti a to je tá skutočná výzva. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Volán. Uh, Ďakujem, pán predseda. Klem uh, uh, Múdy, tenevá spravodajkynia za SND, ešte neprišla, preto ma požiadala, aby som sa vyjadril v jej mene. Ona víta tento návrh správy. Je to určite taká správa, ktorú by skupina SND privítala. Treba podporovať malé a stredné podniky, podporovať startupy, ale treba aj e, podporovať, aby rástli. Chceme, aby z malých podnikov sa stávali stredné a zo stredných e, veľké. To je spôsob, ako môžeme vytvárať miesta, pracovné miesta. A chcem pohovoriť aj o príležitostiach, ktoré sú v oblasti fondov e, realizovateľné mnoho eh, možností jednoducho eh, nie je možných pre malé stredné podniky. Výskum a vývoj, eh, to je oblasť, ktorá je dosť uzavretá malým a stredným podnikom Horizont 2020. Niektoré, v niektorých iných programoch je to trošku lepšie. Majú povinné kvóty, ktoré musia byť nasmerované alebo rezervované pre malé a stredné podniky. E, Štrukturálne fondy tiež e, budú mať e, príležitosť, vytvárajú takéto príležitosti pre financovanie malých a stredných podnikov v oblasti kohezných fondov dúfam, že sa tiež vytvoria vhodné príležitosti. A potom je pár ďalších nástrojov a fondov v EÚ, ktoré mali ponúkať možnosti, ako napríklad COSME alebo nástroje pre malé a stredné podniky. dokonca aj keď tieto e, e, firmy vedia, že e, takéto nástroje existujú, aj keď vedia, že teda existujú, prečo mnohí to nevedia, veľmi málo z nich vie, ako úspešne požiadať o pomoc týchto nástrojov. Takže musíme toho urobiť oveľa viac pri, uh, info, v oblasti informovania malých a stredných podnikov, aby sme ich posmerili, aby tieto mohli žiadať o uh, podporu z týchto fondov. Merci. Ďakujem. A teraz pán Novákov. Thank you very much, sir. For... Ďakujem. Chcem poblahoželať e, spravodajkyni pani Niada za vyvážený dokument, takisto e, za spoluprácu ako navrhovateľ v stanoviska REGI. Som mal možnosť ísť e, hlbšie do tejto témy Výsledkom bolo, predložil som viacero bodov k tejto správe. Prvý bolo ten e, adekvátne financovanie pôžičky, mikrofinancie pre malé a stredné podniky, pretože máme momentálne viac prostriedkov než dobrých nápadov, ako ich využiť. Toľko totiž je nástrojov a ľudia vôbec netušia, e, o čo si zažiadať a skončia potom buď v bankách, kde si berú bežné, štandardné e, úvery, e, alebo e, zaplatia časť projektu. Ani jedna vec z toho nie je, nie je v súlade s našou, s našou stratégiou. Mali by sme mať pravidlá pre malé a stredné podniky, alebo by sme mali čo najviac zjednodušiť tento postup. Momentálne sa musíme e, e, zamerať e, na regióny, ktoré majú malú absorpčnú kapacitu. Tí, ktorí najviac potrebujú, paradoxne najmenej sú v stave čerpať. Takže treba zamerať osobitnú pozornosť na tieto regióny. Členské krajiny by mali pokročiť v oblasti zjednodušenia prístupu k fondom od žiadosti cez správu až ku kontrole a tu musím povedať, že e, tá kontrola by mala byť založená na rizikách. Tí príjemcovia, ktorí majú veľmi, dobrý, e, veľmi dobré výsledky, by mali mať menej kontrol, menej byrokracie. Tí naopak, ktorí e, očividne majú problémy s prácou, s EU fondami, mali by e, e viac kontrolovať, aby, aby tu nebolo zneužívanie európskych prostriedkov pokiaľ ide o Erasmus, Kozme, ako som už bol povedal, pre malých podnikateľov Erasmus má asi 55 miliónov eur na 7 rokov. A to je naozaj smiešné. Potrebujeme viac prostriedkov. Mladí ľudia by mali byť prioritou, nielen v slovách, ale aj v činoch. Na 7 rokov 55 miliónov na 28, pre 28 krajín, to je smiešné mali by sme ob, hovoriť o budúcnosti koheznej politiky najneskôr v roku 2016 tu v parlamente, aby sme dosiahli ciele. My nevieme, čo príde po roku 2020 a preto čo najskôr treba diskutovať, pokiaľ ide o špecifické odporúčania pre krajiny, treba ich implementovať, pretože tu vytvárame fondy, vyčlenujeme prostriedky v rôznych E, krajinách sa to prekomplikováva a preto by sme mali oslovovať príjemcov e, v daných krajinách, ktorí ani netušia, že EÚ poskytuje takéto programy pre malé a stredné podniky. V neposlednej miere neočakávané krízy v EÚ by nemali viesť e, k zníženiu v platbách pre tematický cieľ číslo 3. To znamená, ak Máme veľké problémy, napríklad utečenskú krízu. Nemalo by to byť e, z, pre Erasmus, Kosme, Horizont. Nerad by som videl, aby naša únia o pár rokov po tejto kríze, pretože tá kríza raz, kríza raz skončí, nebude to hneď, ale príde to. Nechcem, aby sme teda nemali vôbec prostriedky na žiadne z priorit, ktoré sme si stanovili. Problém treba teda riešiť, nie však e, kvôli ostatným prioritám a na ich úkor. Merci. Dernier... Ďakujem a posledný e, vystupujúci, nech sa páči, pán predseda. Táto správa ide v dobre, dobrým smerom, ale chcem trvať na dvoch bodoch. Prvé, E, podniky na izolovaných územiach. To je naozaj e, problém našej reality, pretože my potrebujeme infraštruktúry a podniky sa radšej usádzajú tam, kde sú infraštruktúry. Ja si myslím, že E, treba mať politickú vôľu, aby sme týmto podnikom umožnili, aby sa usadili aj na vidieku, lebo len tak budeme môcť garantovať rovnováhu na našich územiach. Druhý aspekt, ktorý chcem spomenúť, je otázka sociálnej ekonomiky a vlastne tých kooperatív alebo družstiev. Ja si myslím, že k družstvám treba pristupovať rovnako ako k iným e, podnikom, čo sa dnes nedeje. A skutočne túto otázku treba začať riešiť. A chcem sa ešte vrátiť k tomu, čo sme hovorili včera aj dnes o globalizácii. Dnes je potrebné, aby malé a stredné podniky naozaj dokázali anticipovať budúce udalosti, čo sa bude diať v rámci globalizácie a Európska únia musí byť veľmi dobre o týchto zmenách informovaná a ja v tomto smere mm, čoskoro predstavím prácu ohľadne fondu na prispôsobovanie sa globalizácii. Treba podporiť túto schopnosť anticipovať zmeny a pripraviť sa na ne. Ďakujem. A e, na záver, pani Niriada, nech sa páči. E, E, jej srdečne gratulujeme. Ďakujem všetkým za vaše vklady. Ak chcete kedykoľvek ešte čo si e, dodať, e, veľmi rada to príjmem. Máme tu ešte doplňujúce body. Určitým spôsobom sa to určite dá zapracovať, tak i, ako i v predošlej správe, pretože svojím spôsobom súvisejú. Pokiaľ ide o e, to, čo tu odznelo, súhlasím s pomenovaním problému a myslím si, že je to problém, ktorý máme v celom výbore. E, nie je to veľmi vzrušujúca téma, keď ľudia hovoria o e, e, finančných nástrojov. Mnohí si možno myslia, že sú to hudobné nástroje, možno ani nevedia, o čo ide. Treba naozaj tú, tú, tú správu správne pertraktovať, aby vedeli ľudia, o čo ide v Írsku ľudia chcú mať prístup k prostriedkom, keď hovoria o klinikám a ja chcem dať tie, tie informácie, aby vedeli, e, e, ako sami si nájsť tieto informácie. Ak zjednodušíme postupy, bude to možné a budú môcť mať prínos a budú môcť odmeniť spoločnosti, ktoré majú dobrý, dob, dob, dobrú vizitku, e, nie sú súžované byrokraciou, to všetko teda zapracujem do správy. A ako som už povedala, pokiaľ ide o družstva, bol som v jednom írskom e, meste, kde sa, kde sa e, za, zatváralo veľa obchodov a podnikov a bola tam veľmi inovatívna myšlienka. Bol tam obchod, e, ktorý mal troch, e, t, e, alebo teda e, bol, to, bol to podnik, kde pracovali tri podniky naraz a mali spoloč, spoločné okno, spoloč, spoloč, spoločný výklad, pritom jeden predával knihy, jeden predával na hudobné nástroje, jeden stroje, ale jednoducho zdieľali nájomné náklady, zdaňovanie, dokázali e, e, si vzájomne zdieľať klientov, čiže vytvoriť niečo z ničoho. Bez, lebo to, že ak nedostávate vôbec pomoc od štátu. Je tu teda množstvo inovatívnych nápadov, ja som z vidieckej časti e, Írska a práve túto ekonomiku v takejto oblasti treba regenerovať, aby vedela e, sa obnoviť, aby sa vytvárali pracovné miesta. Takže, ako som povedala, teším sa za, na zapracovanie tohoto do správy. Ešte snáď jedna vec. Ak neviete, ako vysloviť E, moje meno e, Lia bude celkom stačiť e, ako zjednodušenie môjho oslovenia. Ďakujem. Lia. Ďakujem, Lia. Na priek vynikajúcej kvalite tejto správy, ak budú pozmenujúce návrhy, tak ich treba predložiť do 28. apríla 12.00 Hlasovať v našom výbore budeme 23. alebo 24. mája a výbor Ampua sa k tomu vyjadri 15. júna. Výbor Ampua je vlastne gestorským výborom. Zostaneme pri financovaní malých a stredných podnikov a pokiaľ ide o ich prístup ku kapitálovým trhom, a to bude pán Kuzmiuk, e, ktorý sa vyjadrí. Ďakujem. Už e, pri poslednej správe e, sa veľmi veľa hovorilo. V predchádzajúcej správe sa hovorilo veľmi veľa o malých a stredných podnikoch v jednotlivých členských krajinách, takže E, ja sa teraz nebudem vyjadrovať k celkovej problematike, ale vyjadrím sa iba e, k problematike malých a, člen, malých a stredných e, podnikov. Poznámky, ktoré tu mám, tak to je vlastne zo správ výboru EKON a v tejto súvislosti sú naše návrhy naozaj veľmi stručné a obmedzia sa na niekoľko bodov. Ja venujem pozornosť najmä tomu, že pokiaľ ide vonkaj, o vonkajšie financovanie, tak 80 eh, týchto firiem berie eh, peniaze z bankových úverov, 20 pochádza z kapitálových trhov. Nedávna finančná kríza spôsobila, že úvery pre malé a stredné podniky sa stali naozaj veľmi nedostatkovým tovarom. Veľká úloha rozpočtu EÚ voči malým a stredným podnikom tiež e, s týmto problémom súvisí. Ja sa dnes obmedzím len na tie hlavné tézy a stanoviska a na to, z čoho som vychádzal poprvé. Zdôrazňuje sa to, že rozpočet Európskej únie by mal viac uľahčovať vstup malých a stredných podnikov na trhy, a prístup k financiám. Ďalej zdôrazňujem, že programy, ktoré podporujú malé a stredné e, podniky, by mali zostať v platnosti až do konca daného finančného rámca. Zdôrazňujem úsilie parlamentu na zvýšenie e, prostriedkov na program pre malé a stredné podniky. E, vítam to, že parlament prijal e, to, návrh, že 70 miliónov eur bolo vymedzených pre malé a stredné podniky v rámci európskych strategických investícií z tohto fondu. A veľmi dôležité, najmä pre regióny a krajiny, je aj geografické rozdelenie týchto prostriedkov. Ďalej je tu klauzula flexibility a to by tiež mohlo pomôcť e, finančne tejto časti ekonomiky. Ďalej zdôrazňujeme, že e, vítame otvorenie e Európskeho e, sociálneho fondu pre malé a stredné podniky a E, vlastne snažíme sa tu o zacielenie týchto programov na malé a stredné podniky. Vítame e, dotácie na garancie pri tých programoch, ktoré majú vyšší pákový efekt a majú podporiť konkurencieschopnosť. A ďalej pripomíname aj úlohu štrukturálnych fondov pre menšie a stredné podniky a pre ich investície. A napokon hovorím aj o tom, že predpisy, ktoré upravujú dostupnosť malých a stredných podnikov k finančným prostriedkom, by mali byť aj naďalej zjednodušovanie. Čiže toľko moje stručné stanovisko. Pozmenujúce návrhy príjmame do 28. apríla poludnia a Hlasovanie by malo prebehnúť 23. a 24. mája. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi Rubichovi. Zamestnanosť zohráva veľkú úlohu i v rozpočtovom výbore. Všetci vieme, že všetko sa odvíja vždy od e, toho, že človek sa osamostatní, že má činnosť. Je to už veľký skok, keď e, E, človek sa osamostatní. Nie je to ešte, keď zamestnáva ďalších a ten skok k prvému zamestnancovi je ďalší veľký skok, je to veľké riziko, e, musíte poznať veľa zákonov. E, tohoto kroku sa teda mnohí boja, pretože môžu mať veľké problémy, toho sa boja. Preto treba túto činnosť podporovať a chcem poďakovať rozpočtovému výboru že sa nám podarilo v rámci prípravných e, e, akcií dať do centra tie podnikateľky, ženy, ktoré práve on, pretože práve oni potrebujú veľa teda flexibility v pracovnom čase. E, tá flexibilita je tu umožňujúcim faktorom. Minulý rok sme do, sa rozhodli o podnikateľskom programe pre migrantov. Uvažovali sme o tom, ako môžeme organizovať v rámci tejto skupiny pristahovalcov, ako možno poňať stimuly, aby boli sami aktívni. Milión ľudí, zamestnať ich, e, zamestnať niekoho, kto má jazykové znalosti, kto vie, ako možno s týmito skupinami spolupracovať. Záverom snať e, program Horizon 2020 Finančná, e, finančný nástroj pre malé a stredné podniky e, e, je neustále pre, pre, predimenzovaný. Máme tu neustále veľa dopytov, ale nemáme dostatočné finančné prostriedky v tejto oblasti. Takže tu by som poprosil, aby sme zavažovali, ako by sme v horizonte 2020 toto ťažisko tento finančný nástroj pre malé a stredné podniky mohli lepšie dotovať, možno presunmi, aby sme vyšli v ústretí malým a stredným podnikom, pretože ide tu o e, pro, pro, projekty, e, obchodné modely, kde sa zväčšuje škála, e, keď už ide o úspešné projekty, aby sa na, na, zväšil ich rámec, záber, aby mohli produkciu rozšíriť, zväčšiť. A to samozrejme vytváram v tie pracovné miesta, to sú tie naozaj priebojné malé podniky, e, ktoré e, sú v popredí, vytvárajú pracovné miesta, ale ich rozvoj treba e, do ďalších dimenzií aj príslušne financovať. Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujeme slovo na pán Von. Kolegyňa tu stále nie je. Takže zo pár komentárov v jej mene ako tieňový spravodajca opätovne ona e, by chcela poďakovať spravodajcovi za správu. Je tu množstvo vecí, na ktorých sa zhodneme opätovne, e, pokiaľ ide o význam kosme. Ako som povedal v pritošlom príspevku, treba nájsť e, spôsoby lepšej reklamy, propagácie, že existuje tento program, ukazovať spôsoby, ako sa možno uchádzať. Vítame tie stanoviska, že 35 miliard bolo vyhradených zo so štrukturálnych fondov e, malým a stredným podnikom. V budúcnosti chceme monitorovať a vidieť to, že malé a stredné podniky tie financie využívajú, monitorovať tu využitie, či, že je naozaj efektívne, že sa vytvárajú pracovné miesta, ale že sa tiež vytvárajú pracovné e, miesta v tejto oblasti. Vítame tiež stanoviska, že e, by mal byť jednoduchší prístup k EU fondom pre malé a stredné podniky, e, výbor pre kontrolu rozpočtu i rozvojový výbor takisto nám stále hovoria, že veria v to, že pravidlá treba zjednodušiť pre nich. Samozrejme, že všetci tak učiniť chceme. Chceme tú rovnováhu, aby fondy boli ľahko prístupné pre malé a stredné podniky, pre menšie projekty a súčasne zabezpečiť, aby tie prostriedky sa použili vhodne, aby sa dosiahla tá zložitá rovnováha. Treba pozerať na to, aké sú zistenia e, e, tej špeciálnej skupiny k zjednodušeniu. Mali sme tie úvodné diskusie a návrhy. I oni majú problémy nájsť e, príslušné podnety k zjednodušeniu. A snad jedinú vec, čo by som doplnil, je bod 5 kde spravodajca víta ten posun eh, od grantov k zárukám. Eh, všetci by sme asi prijali, že keďže rozpočet EÚ eh, sa viac zošnurováva a je menší, musí to byť v budúcnosti väčší presun k zárukám a požičkám. Nebali by sme však nikdy prestať poskytovať určitú úroveň grantov menším projektom. Ak začneme poskytovať určitú mieru grantov Tie malé projekty jednoducho nebudú žiadať o fondy. Taký to by mal byť smer, mali by sme to akceptovať, takto by mal smerovať európsky rozpočet, mali by sme eh, im ponechať tú možnosť eh, uchádzať sa o tie malé granty. Ďakujem, nemáme ďalšie žiadosti o slovo. Pán spravodajca, eh, máte nejaké pripomienky ešte? k tomu, čo tu odznelo? Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať za predložené pripomienky. Som rád, že idú e, tým istým smerom, aký som si ja zvolil v stanovisku ja súhlasím s posilnením financovania pre malé a stredné podniky. Dôležitým argumentom je tiež, že namiesto dotácií chceme poskytovať garancie, čo opätovne podporí odolnosť tohoto sektora aj s takými malými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii. A rovnako aj ten Európsky fond pre strategické investície je dôležitý, aspoň tých 75 miliárd je tam vyhradených pre malé a stredné podniky a my sa ešte snažíme, aby sa tieto e, prostriedky posilnili. A ešte chcem pripomenúť možnosť predkladania pozmeňujúcich návrhov, aj keď nie je veľa času. Nie, pretože, ako ste už povedali, e, zajtra o 18.00 vyprší lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Pardon, opravuje sa e, pán predseda 28. apríla o 12.00 vo výbore pre rozpočet budeme hlasovať 23. alebo 24. mája vo výbore EKON, ktorý je gestorský, to bude 13. alebo 14. júna. Keďže ide o malé a stredné podniky a o financovanie, tak dnes popoludní nás čaká celá séria vypočutí a ja dúfam, že e, sa jej v hojnom počte zúčastníte a táto e, vlastne debata bola navrhnutá našou kolegyňou Liach. A teraz dám slovo spravodajcom, ktorí sú poverení vypracovaním stanoviska k iniciatívnej správe eh, zahraničnej a, be- zahraničnej a bezpečnostnej politike. Keďže ste mi vy eh, túto zodpovednosť zdelili, tak táto správa je kritickou správou a vyjadruje isté poľutovania, pretože e, tá spochybňuje dôveryhodnosť a autoritu Európskej únie. My tvrdíme, že máme bezpečno, spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku, ale e, rozpočet je veľmi skromný, 320 miliónov, čo je 0,2 z rozpočtu EÚ. Keď hovoríme o bezpečnosti a obrane, tak opakujem, 0,2 rozpočtu EÚ sa na to vynaklada a navyše E, z tohto, e, z tohto rozpočtu sa nevyčerpalo 96 miliónov. To znamená, že my sme využili len dve tretiny tohto rozpočtu a to e, poukazuje na nedostatok ambícií alebo na negovanie reality, do ktorej je ponorená Európa, keď medzinárodné prostredie ohrozuje našu bezpečnosť. E, keď necháme bokom vojenskú operáciu proti prevádzačom v Stredozomnom mori a potom Kap Sahel v Nigeri, kde sa okolo 18 miliónov minulo, a ďalej na prispievanie na civilné misie PESD, tak ak, aktivita Európskej unie v tejto oblasti bola veľmi obmedzená a nedisponovala žiadnou stratégiou. E, spomeniem ešte 10 rozpočtových pomôc, aj keď rozpočtové, e, aj vojenské rozpočty boli často veľmi znižované. V kontraste e, s inými časťami sveta zdá sa, že členské štáty nepovažujú za vhodné ekonomi- úspory z rozsahu, tak ako to predpokladajú naše zmluvy. To znamená, že dať k dispozícii vojenské prostriedky tým krajinám, ktoré si to želajú a ktoré to dokážu e, urobiť e, vítam e, taktickú skupinu Európskej únie, ale odsudzujem jej nepoužívanie vzhľadom na neoperabilnú štruktúru, pretože ide o veľmi komplikovaný mechanizmus a to ohrozuje aj efektívnu európsku obrany schopnosť. Ľutujem, že potenciál projektu Kooperatív, ktorý navrhla Európska agentúra pre obranu, nebol členskými štátmi dostatočne využitý a ľutujem e, zmrazenie rozpočtu pre agentúry Eh, od roku 2010 a myslím si, že mobilizácia a mutualizácia výskumnej kapacity v oblasti obrany, aby sme mohli bojovať proti dvojitej činnosti eh, v záujme prípravy budúcnosti a aby sme mohli spustiť pilotné eh, programy v tejto oblasti, na ktoré by sme potrebovali od roku 2017 adekvátne prostriedky, ktoré by mohli eventuálne ísť aj nad rámec rozpočtu, pokiaľ ide o e, pilotné projekty a prípravné práce. A ter, teraz dám slovo nášmu kolegovi Gonzálesovi. E, Ponsovi ďakujem. Ja by som sa chcel poďakovať správodajcovi za vynikajúcu správu. E, myslím si, že je to veľmi dobrý návrh, koncízny, stručný a pokrýva všetky hlavné body tejto problematiky. Nazdávam sa, že s týmto textom e, výbor AFKO môže byť spokojný a náš výbor tiež. E, považujem za zaujímavé, že sa E, tu berie do úvahy to, čo sa deje v súčasnosti v Európskej únii, napríklad e, e, hrozba džihadistického terorizmu a utečenci. A je potrebné naozaj, aby Európska únia disponovala dostatočným rozpočtom na bezpečnosť a obranu. Ďakujem za návrh E, štrukturálnej a permanentnej spolupráci. To je hlavný nástroj, ktorý disponuje Európska únia od podpísania Lisabonskej zmluvy, ale ktorý žiaľ nebol náležite rozpracovaný. Boli by sme radi, keby e, sme ešte mohli zmieniť námornú misiu v Stredozemnom mori, najmä po posledných pokrokoch, ku ktorým došlo e, s líbyskými orgánmi, ktoré boli legitimované OSN a vďaka tomu sa zachránilo viac ako 3000 migrantov. Rád by som bol, keby tam boli takisto e, zmienené trust funds, e, pretože tieto fondy doteraz nemajú žiadne záväzky zo strany donátorov a nie sú e, kontrolované parlamentom. E, ale vzhľadom na to, že 27. apríla bude schôdza e, ohľadne spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky, tak e, E, ja si e, rezervujem, ale teda vyhradzujem si právo vyjadriť sa k tomu meritorne až po tejto schôdzi, kde sa dozviem ďalšie podrobnosti. Ďakujem. A teraz pán Zdechovský, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, veľmi pekne ďakujem za vašu vynikajúcu správu. Je stručná. zahrani... Vystihli ste hlavné problémy súčasnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Ja osobne som teraz narazil na takú zaujímavosť. Boli sme pozvaní ako Európsky parlament na 9. azijsko-európsky európske stretnutie e, poslancov a ja som s kolegom Čarneckým zastupoval Európsky parlament Zároveň tam boli aj zástupcovia jednotlivých parlamentov štátov EÚ. A zistili sme, že napríklad v Mongolsku nemáme žiadne svoje zastúpenie ako Európska únia. Zatiaľ čo v rôznych štátoch, ako napríklad Fidži, tam máme veľvyslanectvo a presadzujeme tam svoje vlastné záujmy, tak v Mongolsku, mm, kde je veľa štátov, Českej únie, e, tam chodí cvičiť svojich vojakov, tak my tam nemáme ani svojho veľvyslanca a nepôsobí tam ani Európska zahraničná služba. Ja si myslím, že je dnes potrebné položiť si otázku, že či napríklad spoločné nákupy v rámci Európskej únie sa nedajú zlacniť. Myslím tým najmä na vojenský materiál. Prečo by mala Česká republika kupovať za výrazne vyššie ceny, nakupovať napríklad bojové e, vozidla ako portugalská armáda? A myslím si, že ak štáty nechcú spolupracovať na tom, že by sme E, pripravili spoločnú európsku armádu, tak by sme mohli spolupracovať aspoň na tom, aby racionalizácia nákladov na armádu, a ktoré sú v mnohých členských štátoch e, sa výrazne odlišujú, tak aby táto racionalizácia e, pokračovala. To je môj príspevok do tejto rozpravy. Ďakujem. Jasne kolega Mody. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem spravodajcovi za jeho správu. Um, ehm, SBČ má eh, eh, veľa teda oblastí, v rámci teda rozvojových, finančných, obranných a iných, ktoré si zasluhujú e, teda celistvý prístup v oblasti boja proti e, krízam Ako som už povedala, odvedla sa tu veľká práca v rámci existujúcich možností, ale treba, aby sme ostali realistickí, pokiaľ ide o to, čo tieto politiky môžu dosiahnuť. Mnohé e, krajiny vnímajú združovanie zdrojov ako riešenie. Ja môžem hovoriť za moju e, vlastnú e, v tejto súvislosti, ale musíme byť schopní konať rýchlejšie a rozhodne v, pri plánovaní a, a, a rýchlo mobilizovaní našich zdrojov, aby sme dosahli maximálny efekt. E, celistvý prístup e, podľa nás asi e, vyžaduje inteligentné postupy, zvýšenie manažmentu kríz a zvýšenie kooperácie medzi členskými štátmi. Ďakujem. Ďakujem. Nemám žiadne ďalšie žiadosti o slovo. Ďakujem kolegom, ktorí sa vyjadrili a kolega González Pons na, nás upozornil na význam námornej misie v Stredozemnom mori. Je pravdou, že inou cestou, myslím tým na Frontex, Frontex e, e, takisto e, používa talianské námorné sily, keď dôjde k, dochádza k nalodeniu pri líbyských brehoch a rozpočet Frontexu má čiastočne pokrývať tieto výdavky, a to na žiadosť Frontexu. A táto správa naozaj e, je veľmi lapidárna a snaží sa vyjadriť to, že my vlastne sme na hranici únosnosti, E, toto je veľmi skromný rozpočet a navyše je využitý len z dvoch tretín a plus sú tu ešte teda tie dispozície jednotlivých skupín, ktoré sa tu prezentujú v istých sektoroch, ale nemobilizujú, nemobilizujú sa. Mobilizácia predstavuje problém, najmä pokiaľ ide o spôsob používania týchto prostriedkov, pretože e, tá hlavná ťarcha príspevkov E, stojí na členských štátoch, ktoré e, momentálne predsedajú rade a e, vlastne my teraz dávame slovo nekompetentnosti v chvíľach a v okamihoch, keď si európske občania kladú otázku, čo robí Európa. A nám sa zdá, že Európa je bezmocná, čo nie je veľmi šťastná, šťastné konštatovanie, pretože otvára dvere eurofóbom a populistom. Takže mali by sme si tieto otázky položiť a mali by sme trvať na odpovediach zo strany rady, pokiaľ ide o mutualizáciu nákupov. To je veľmi dôležitá téma. Hovorili sme aj o veľvyslanectvách o európskych veľvyslanectvách v niektorých krajinách, ale máme aj iné krajiny, lebo máme ich naozaj veľmi málo. A my by sme tu mali, teda schválo, my tu schvalujeme návrhy aj na získavanie e, nehnuteľnosti v Tokiu alebo v Pekingu, ako keby sme si nedokázali predstaviť, že tu môže dôjsť k mutualizácii a že toto môže byť istý faktor ekonomiky rozpočtu členských štátov Európskej únie. Ale to už vlastne prechádza tou líniou národnej suverenity ale pokiaľ ide o migráciu, tak my sme tiež videli, ako niektoré členské štáty Európskej únie zasahovali v Líbii alebo v Sýrii, zúčastňovali sa spú, spustenia toho, čo viedlo k zániku štátu a pootváralo dvere pre e, e, utečencov z, z subsaharskej Afriky na Lampedúzu, Lampedúzu. A k tomu istému došlo aj v Sýrii. Niektoré štáty sa toho zúčastnili, Američania tí dali ruky preč a dôsledok tu máme imigráciu, od ktorej niektoré členské štáty sa stiahujú, dávajú ruky preč. Máme tu teda niekto, niekoľko smerov pozmenujúce návrhu, môžete predkladať do zajtra 18.00. V rozpočovom výbore sa k tomu vyjadrime 23. a 24. mája a komisia, ktorá je zodpovedná za túto tému, sa vyjadri a výbor, ktorý je vlastne gestorským výborom, sa vyjadri 14. júla. A teraz vás poprosím, aby ste si vytiahli svoje hlasovacie karty, aby ste si overili fungovanie eh, aby ste si overili fungovanie hlasovacích zariadení a budete hlato, teraz budete hlasovať na prázdno. Ešte niekoľko hlasujúcich. Chýba, máme tu 26 kard, 23, 27, 28. Takže končíme skúšku. Nous avons maintenant... A teraz máme tu štyri ah. Obraciam sa na koordinátorov zelených. Vy máte tri hlasy a, vás je, a ste tu štyria. Jeden spomedzi vás ehm, nebude môcť hlasovať, musí sa zdať hlasovania. Dohodli ste sa, ďakujem. Prvý text, o ktorom budeme hlasovať, vytvorenie European Border and Coast Guard, eh, teda Európsku pobrežnú a, eh, na, a hraničnú ochranu, 13 za, kto je proti. Overíme si elektronické hlasovanie, otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Text je E, schválený 15 hlasmi proti 13. 15, 14 je stiahnutá, 15 kto je za, proti. Overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Text je odmietnutý 14 hlasmi proti 13, 16 za, proti, kto sa zdržal, o, schválený, 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválený, pozmenici návrh 18 za, proti, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmenujúci návrh zamietnutý. 15 hlasmi proti 13. Jedno zdržanie sa. 19 stiahnutá, 20 za, proti. Overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 proti, 13 za, zamieta sa. 21 stiahnutá, 22 za, proti, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, 15 proti 13 za, zamieta sa 23, za, kto je za, kto je proti, Myslím si, že je to schválené, ale overíme si. Otváram hlasovanie. Končím elektronické hlasovanie. Schválený 17 hlasmi, 10 proti, 24 za, proti, zamieta sa, si návrh 2 za, proti, strežali sa schválený pozmenujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, prijatý pozmenujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý 25 za, proti, zdrž- overíme si elektronicky, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. 14, 14, 14 za 14 proti, takže zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, overíme si elektronicky, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 16 za, 13 proti. 26, kto je za, pardon, odpadá 26, 27, kto je za, aj 27, odpadá pozmenujúci návrh 6, kto je za, kto je proti. E, zdá sa, že je schválený pozmenujúci návrh 7, kto je za, kto je proti. Overíme si elektronicky. Končím hlasovanie. Pozmenujúci návrh zamietnutý, 13 proti 12 za, 4 sa zdržali. Pozmenujúci návrh 8 za, proti, schválený. Pozmenujúci návrh 9 za, proti, schválený. 28 odpadá, desiatka za, proti, zdržali sa schválení, pozmenujúci návrh 29 za, proti, overíme si, otváram elektronické hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnutý 17 proti, 11 za, pozmenujúci návrh 11 za, proti, zdržali sa prijatí Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, prijatý. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom texte menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Text je prijatý. 25 hlasmi, dvaja sa zdržali, dvaja sú proti. Ďakujem a gratulujem spravodajcovi. Teraz tu máme EU Trust for Africa, pani Gardia Zabal je spravodajkyňou. Najskôr tu máme kompromis A. Kto je za kompromis A? Proti? Zdržali sa? Prijatí? pozmeňujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. pozmeňujúci návrh 4 za, proti, overíme si elektronicky. Otváram hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 4. Končím hlasovanie. Prijatý 17 hlasmi 11 proti, 1 sa zdržal. Kompromis B, kto je za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis C, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis D, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeniec návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmenujúci návrh 13. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Hlasujeme menovite o celom texte. Končím hlasovanie. Text je schválený. 25 hlasov za 4 a proti, gratulujem pani Gardia Zabal. A teraz máme návrh stanoviska o kontrole a registri skupiny expertov pri komisii, teda od Európskej komisie. Pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. Oui, pardon, pardon, pardon. Pardon, ospravedlňuje sa pán predseda. Najskôr eh, musím pripomenúť správu číslo 13. Ako som už povedal včera, ospravedlňujem sa. Dávam slovo Jose Manuelovi Fernandezovi. nie, za transfery. Nie sú tu transfery. Gerard e, e, Depre, e, pokiaľ ide o transfery v ďalších sekciách. Áno, pán predseda. Prvý transfer z Európskeho e, účtovného dvora, dvora žiada o zmenu permanentného postu AST8 na AD5 to je v rámci politiky, e, ktorá sa praktizuje v účtovnom dvore a ide tam o 85 tisíc eur na pokrytie platov e, vzhľadom na tie minimálne e, legálne platy v Luxembursku. Druhá žiadosť to je spoločná žiadosť výboru regiónov a ECOSOC 110 tisíc eur, ktoré poskytol výbor regionov a 290 eur na e, právne požiadavky v oblasti energetiky a environmentálnej výkonnosti. To môže byť schválené a, proti boji a, a, a na boj proti stárnutiu zariadení. Tam nemám tiež žiadne E, námietky e, k žiadnej z týchto žiadostí. Ak nie sú námietky, tak budeme považovať tieto transfery za schválené. Kto žiada hlasovanie? Nikto nie sa nedožaduje hlasovania. Alors, il y a Máme tu text, ktorý sme dostali pomerne neskoro a ide tu o, práve o ten text, ktorý sa týka e-, ekosoku, ale um, nie sú s tým problémy. Jeden sa týka výboru regionov, druhý ekosoku, ale je to spoločná politika pre obidve inštitúcie, doplňa pán Deprez. Ale pokiaľ ide o formálnu stránku, je tam žiadosť o oneskorený transfer. Takže súhlasíme s tým, ne, nemusíme hlasovať, čiže e, bolo to e, e, schválené mlčky. A teraz prejdeme k správe pani Tripel o kontrole registra a zložení skupiny expertov komisie. Máme tu kompromis 1, ktorý pokrýva pozmenujúci návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Máme kompromis 2, ktorý pokrýva e, pozmenujúci návrh 2 pani Gresle, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 3 pokrýva pozmenujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, prijatý, pozmenujúci návrh 5 za, proti, overíme si elektronicky, pozmenujúci návrh číslo 5, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, Pozmenici návrh prijatý 15 hlasmi, 11 proti. Pozmenici návrh 6 za, proti. Myslím, že je schválený. 7 za, proti. Zdržali sa. Prijatý pozmenujúci návrh 8. Máme oddelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal Prijatý, prijatá prvá časť, druhá časť. Overíme si druhú časť elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 15 proti 15. na návrh 9, kto je za? Proti? Overíme si elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 16 hlasmi je 13 proti. Pozmeniaci návrh 10. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. kompromis 4, ktorý pokrýva pozmenujúci návrh 11. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Prijatý. Pozmenujúci návrh 12 za. Proti zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 13 za, pardon, opravuje sa e, pán predseda, tento pozmenujúci návrh bol stiahnutý. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom texte. Elektronicky otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Text je jednomyselne prijatý. Gratulujem spravodajkyni, drahí kolegovia. E, tým pádom je náš program skončený. Stretneme sa o 15. hodine na veľmi zaujímavom vypočutí o financovaní malých a stredných podnikov. Prerušujem našu schôdzu.